Kolegyne, kolegovia, pokračujeme v našej práci. A najprv začnem teda oznámením. Bola tu istá námietka, pokiaľ ide o uznesenie výboru AGRI, to znamená, že pribolo 24 hodín sme Nakoniec teda nedostali námietku, takže pokiaľ ide o odsek 6 príslušného článku rokovacieho poriadku, takže to odporúčanie bude prijaté a zverejní sa zajtra. No a teraz poďme teda k spoločnej rozprave na tému pranie špinavých peňazí.